Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni. Dear Speaker of the House of Representatives of the Netherlands, dear... Vážená predsednička, snemovne eh, zástupcov Holandska, drahá kolegyňa e, e, Šaripa a tiež e, predsednička Senátu Holandská, vážení kolegovia, dámy a páni. Je mi cťou privítať poslancov národných parlamentov celej Európskej únie v priebehu druhého dňa tohto Európskeho parlamentu týždňa, potom čo sme si Včera mali možnosť vypočuť vystúpenia pri príležitosti Európskej konferencie o Európskom semestri. Dnes otvárame medziparlamentnú konferenciu o stabilite, hospodárskej koordinácii a riadení a hospodárskej správe v EÚ podľa článku 13. Chcel by som sa poďakovať Holandsku za spoluorganizovanie tohto podujatia spolu s Európskym parlamentom. Musím dodať, že spolupráca prebiehala na všetkých úrovniach, aj na politickej a na administratívnej úrovni naozaj vynikajúco. Ešte raz sa za to chceme poďakovať našim holandským kolegom. Tak ako to už býva zvykom, v prípade Holandianov bolo to všetko veľmi efektívne. Ďakujeme aj keď hospodárska obnova sa už eh, chystá v EÚ, ešte stále je pred nami mnoho rôznych víziev eh, na rok 2016, spomaľovanie čínskej ekonomiky a prebiehajúce úsilie o vyvažovanie ekonomiky a ako sa očakávalo, cena ropy je nadalej nízka. Európska menová, pardon, menová politika USA je čoraz prísnejšia, taktiež sa výrazne znižujú dovozy z niektorých zmáhajúcich sa ekonomík a um, rozvíjajúcich sa ekonomík a to nehovorím o geopolitických výzvach, ktoré celkom iste budú mať e, veľmi významný vplyv na stretnutie Európskej rady tento týždeň Žijeme teraz v krušných časoch a vo väčšine prípadov to, čo sa často označuje za národnú um, tematiku, má často európske dopady, napríklad učenická kríza, boj proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa povinnosti, terorizmus, ďalej situácie um, v Rusku na Ukrajine, e, Sýria, Líbia, klimatické zmeny, a tiež blížiace sa referendum vo Veľkej Británii o odchode či e, e, zostane v Európskej únii. To je len niekoľko z aktuálnych tém. Ak naozaj chceme efektívne čeliť e, týmto rôznorodným krízam, musíme byť jednotnejší než kedykoľvek predtým, preto potrebujeme spoluprácu na európskej úrovni. Musíme využiť to, čo nám prináša našich 500 miliónov obyvateľov a tiež naj väčšia vývozná ekonomika na celom e, svete. E, toto všetko musíme využiť v náš prospech, e, aj globalizáciu si musíme uvedomiť a musíme vnímať ako dianie, ktoré je v našom záujme. Musíme spolupracovať o mnoho intenzívnejšie medzi európskou a národnými úrovňami. Medziparlamentná dimenzia je v tomto smere mimoriadne dôležitá, preto som vďačný za to, že máme prečo diskutovať s poslancami národných parlamentov o téme hospodárskej správy a riadenia. Ukazuje sa, že tu vysoká miera e, vzájomnej závislosti medzi krajinami, ktoré sa rozhodli zdieľať spoločnú menu v eurozóne. Niektoré z týchto krajín e, zachraňovali e, tie krajiny, ktoré boli vystavené príliš vysokému verejnému dlhu a tiež sa musia zájomne koordinovať politiky národných rozpočtov, eh, viacero mm. memoránd o porozumení, paktov. Zdá sa, po sebe vytvorilo systém, ktorý je založený na spoločnej zodpovednosti a preto je dôležité posilniť dôveryhodné záväzky a priamu zodpovednosť na národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni. Legitímnosť, vrátanie demokratických priamej zodpovednosti je kľúčová pre Úspešné dosiahnutie štrukturálnych reforiem v praxi a zlepšenie aspektu hospodárskej správy. Včera ste mali možnosť diskutovať o oživení európskeho semestra a tiež o úlohách Európskeho parlamentu, národných parlamentov a tiež o politických prioritách na rok 2016 v cykli Európskeho semestra, a to z rôznych úhlov pohľadu. Tiež ste hovorili o ďalších e, nadväzných krokoch v otázke presunu ziskov taktiež e, sociálneho trojačkového hodnotenia, ako aj revízie výzoročného finančného rámca. Dnes sa budeme venovať otázkam rozpočtovej súhľadskej koordinácie. Tiež sa pozrieme na to, ako fiskálny kompakt sa plní v praxi. Najskôr chcem oceniť, že dnes e, a prebieha prvá táto konferencia podľa článku 13 od schválenia rokovacieho poriadku v novembri minulého roka po rokoch, po naozaj dlhých rokoch, zložitých rokovaní, sa nám konečne podarilo odsúhlasiť pracovné metódy, vďaka ktorým budeme môcť sústrediť sa nielen na rokovací poriadok, ale na samotný obsah našich rokovaní. Komisia prislúbila eh, vo svojom prieskume, ročnom prieskume rastu vyhodnotiť plnenie mm, fiskálneho kompaktu e, dalo by sa predpokladať, e, že sa ukáže, že medzi vládne dohody nebudú natoľko efektívne ako texty schválené podľa spolurozhodovacieho postupu a metódy spoločenstva. Jeden z kľúčových prvkov komunitárneho legislatívneho súboru je e, zaistiť riadne plnenie rozhodnutí, ktoré prijali spolu legislatívne orgány, a to vrátanie toho, aby Členské štáty, ktoré sa vyhýbajú parlamentnej kontrole a priamej zodpovednosti, čo má za následok stratu dôvery európskych občanov. Takéto sú naše skúsenosti z posledných rokov. A preto Európsky parlament v uznesení o revízii rámca hospodárskej správy mm, teda je tzv. správu Perez, ktorá bola schválená v júni 2015, volá po zvýšenom mechanizme demokratickej priamej zodpovednosti aj na národnej úrovni, aj na európskej úrovni a tiež sa tam volá po plnej integrácii fiskálneho kompaktu a zapracovaní do komunitárneho rámca. Európska únia mm, nechce uberať členským štátom ich zvrchované práva. Ide tu o kombináciu oboch aspektov v globalizovanom svete. Všetci hráči v tomto smere musia vyvinúť väčšie úsilie, ale ak chceme, aby Európa fungovala, musíme sa snažiť, aby demokratický dohľad parlamentov bol naozaj zaistený. Nebudeme ochotní prijať viac Európy, ak by to malo byť na úkor e, menších právomocí pre parlament a zniženej demokracie. Toto by bol totiž recept na neúspech Ehm, hospodárska koordinácia na prehlbenej úrovni sa podarí iba s úzkou spoluprácou z priamých zvolených zástupcov európskych občanov na národnej úrovni aj na európskej úrovni. Chceme dosiahnuť demokratickú priamu zodpovednosť e, a to aj v oblasti, ktoré sa týkajú národného rozpočtu. Ako partneri v týchto spoločných úlohách dodržiavať princíp demokratického dohľadu národnej parlamenty a aj Európsky parlament by sa mali snažiť vláda zodpovednosť výkonu moc v čo najväčšej možnej miere. Dnes máme príležitosť pracovať spoločne na tomto našom projekte. Chcel by som vám zaželať veľa úspechov vaš, v vašich dnešných rokovaniach a ešte raz vám ďakujem za účasť, za prítomnosť a za vynikajúcu spoluprácu a za odvedenú prácu včera. Ďakujem pekne. Dávam týmto slovo svojej kolegyni Arip Monsieur le Président du Parlement européen. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážení kolegovia, eh, dámy a páni, v mene holandského parlamentu vás chcem srdečne privítať na dnešnej konferencii o stabilite ekonomickej koordinácii a eh, správy eh, vecí hospodárskych. Jednoduchšie sa to nazýva konferencie podľa článku 13. Ja som veľmi rada, že mám tú čest tu vystúpiť, 5 ďalších medziparlamentných konferencií e, sa budú konať v Binhof, kde e, náš parlament a senát sa e, stretávajú už 200 rokov a teda je to e, v samotnom e, srdci holandskej e, demokracie. A už niekoľko rokov konferencia v zmysle článku 13 E, sa koná v prvom pol roku e, na pôde Európskeho parlamentu. Za to sa chcem e, poďakovať, poďakovať za vaše prijatie a taktiež za spoluprácu, vďaka ktorej je tu táto konferencia. Holandsko ako predseda EÚ a to v časoch, kedy e, je veľa e, problémov, ktoré musia členské krajiny riešiť a nemôžu ich vyriešiť e, same. Mnohé spoločenské problémy totiž to nepoznajú. Národné hranice, parížské atentáty a dôle, veľké vlny imigrantov sú asi najlepšie, aj keď najbolestivejšie príklady ale e, diskusie o úlohách e, Spojeného kráľovstva a taktiež e, rokovanie Holandska s Ukrajinou o dohode s pridružením. To svedčí o tom, že EÚ je veľmi blízko občanom. Mm, nie je problém, ktorý by nejaká členská krajina mohla vyriešiť samotná. Európska spolupráca je potrebná. Musíme o týchto otázkach spoločne hovoriť. Je to taktiež e, téma e, parlamentného rozmeru e, holandského predsedníctva EÚ, teda budovať spoločne parlamentnú kontrolu o rozhodovacom postupe v EÚ. Parlamenty musia zohrať dôležitú úlohu národní e, volení zástupcovia sú e, v najlepšej pozícii na to, aby e, vytvorili most medzi svojimi voličmi a rôznymi vrstvami európskej moci. Nekontrolujú iba svoje vlastné vlády, ale môžu taktiež presadiť hlas svojich voličov <clears throat> na pôde Európskej komisie a to priamo či už e, nepriamo prostredníctvom Európskeho parlamentu. Dnes budeme hovoriť o e, hospodárskej správe a rozpočtovej politike v EÚ, <clears throat> čo znamená, že sú to témy, e, ktoré e, prechádzajú Európskou spoluprácou, ktorá vznikla e, už dávno tým spoločenstvom pre uhlie a ocel. <clears throat> E, nejde iba o niečo e, ideologické, ale strategické. Konferencia podľa článku 13 možno na prvý pohľad vyzerá trošku technicky, ale nemôžeme zabúdať na to, že E, dnešné diskusie sa týkajú samotnej podstaty našej prosperity, teda e, zdravej, e, stabilnej rozpočtovej politiky. V posledných rokoch sme na tom tvrdo pracovali. Nebolo to vždy ľahké. Niekedy sme mali pocit, že musíme e, plávať proti prúdu, aby sme e, splnili dohody o pakte e, o stabilite a raste, ku ktorému sme sa zaviazali v 97. a aby sme zachovali mm, deficit a verejný dlh pod kontrolou. Niekedy bolo ťažké hovoriť o potrebách sporiť a ešte stále to platí dnes v niektorých krajinách. Nech už, sme, nech už to bolo akokoľvek, podarilo sa nám e, širší e, konsenzus na pôde OECD a meno, Medzinárodného menového fondu. To svedčí, že sa uberáme správnym smerom. Spravili sme to spolu a môžeme na to byť pyšní po rokoch e, rozhovorov o opatreniach e, na vysporiadanie sa s ekonomickou a finančnou krízou je teraz e, prioritou dlhodobé obdobie. Európa je samozrejme tu a teraz a my musíme konať vo chvíli, kedy sa problémy vynoria. Ale my sme taktiež e, zodpovední, e, vážim slova, ako e, poslanci načrtnúť e, hlavné línie a e, nakresliť akúsi bodku na horizonte. Možno je to trošku abstraktnejšie, ako znie, ako v skutočnosti je. E, v spolupráci s Európskym parlamentom sme sa e, zhodli na e, praktickej a interaktívnej interpretácii tejto konferencie <clears throat> Dnes po obede teda budeme hovoriť o investíciách do eh, hospodárskeho rastu, konvergencie, konkurencie schopnosti, ale odlišne ako doteraz. Hovorili ste aj o európskej, o parlamentnej kontrole eh, hospodárskej správy. Tu vyvstáva dôležitá eh, otázka síce či existuje dostatočný priestor pre medziparlamentnú spoluprácu a taktiež výmenu osvedčených postupov. Osobne si myslím, že Holandsko e, musí zohrať e, istú úlohu, pretože napriek všetkým očakávaniam po ťažkých e, prijatých opatreniach Holandsko vedelo vytvoriť dobrú tradíciu rovnováhy moci a máme tu e, úrad, ktorý je akýmsi e, základným kameňom našej rozpočtovej politiky. Ide o e, účinný rozpočet uplatňovanie nových pravidiel pri skúmaní rozpočtov v jednotlivých členských krajinách, taktiež rozpočtová koordinácia. tu vyvstáva otázka, či sa dá zlepšiť bez toho, aby sa podkopala parlamentná kontrola. To sú všetko relevantné otázky, ale musíme o nich spoločne hovoriť diskutujeme takým spôsobom, ktorý odzrkadľuje e, modernú a reprezentatívnu, otvorenú, transparentnú demokraciu a je tu veľký priestor pre interakciu. Myslím, že toto prispeje ku konštruktívnej, kvalitnej diskusii a taktiež to e, naozaj je hodné náš ako, nás ako volených zástupcov. Takže želám úspešnú diskusiu zameranú na dlhodobé obdobie a e, e, vychádzajúcu z toho, z tej myšlienky, že Európa môže byť viac iba ako súčet jednotlivých svojich zložiek, ak sa dohodneme. Ďakujem za vašu pozornosť. Pán Gualtieri. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Vážená pani e, predsednička, vážená kolegyňa, mám ešte jednu informáciu pre vás, vážení kolegovia. Ide o to, že tento rok 137 e, poslancov je tu e, skutočne prítomných. Je to, e, pokiaľ viem, rekordné číslo. Chcem sa ešte raz poďakovať za vašu prítomnosť a taktiež vás povzbudiť k tomu, aby ste tu ostali až do samotného konca v tejto zasadacej miestnosti. V zmysle postupu by sme mali teraz pokračovať. spolupredsedať bude pán Bager člen, eh, podpredseda holandského parlamentu a taktiež pán Gualtieri, predseda eh, hospodárskeho a menového výboru Európskeho parlamentu. Prizvem ich <clears throat> sem na tribúnu a ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Pán súdca, pani Arib, ďakujem pekne za úvodné slova. Pekné dobré ráno. Budeme pokračovať v našej schôdzi. Nepochybne eh, postoje pani Arib a pana Šulca eh, nejakým spôsobom ovplyvňa naše dnešné diskusie. Eh, veľmi si vážime, že túto schôdzu zorganizoval Európsky parlament v miestnosti pre plenárne zasadnutie. Vidím tu tváre, ktoré sme videli aj včera a dúfam, že budeme môcť aj využiť skúsenosti zo včerajšej schôdze. V prvej časti e, budeme hovoriť o osvedčených postupov, postupoch, prepačte, a vyzývam vás, aby ste sa zúčastnili dnešnej rozpravy. Očakávam, že ste dostali podkladové materiály, memorandum, ktorý e, sme zaslali pred e, e, schôdzou, že ste si to prečítali, ale v prípade, že tak ste nestihli, stručne vám približím obsah. Aké sú súčasné skúsenosti? Ako sú navzájom prepojené v praxi jednotlivé kritéria? Ako členské štáty E, riešia e, napríklad náklady, zvyšné náklady na zdravotníctvo alebo e, dôchodkové zabezpečenie. Či inštitúciálny rámec poskytuje parlamentom dostatočný priestor pre interparlamentnú interakciu a ako môžeme vylepšiť na národnej úrovni realizáciu odporúčaní rady. Vítam tu predsedu Euroskupiny, pána Luisa Bluma, Nemohli sme naplánovať túto schôdzu e, na najlepší termín, pretože 11. Mm, februára sa zišla Euroskupina a dnes môžeme z e, prvej roky sa dozvedieť, e, čo sa tam stalo. To sa doteraz nezverejňovalo. Vítam tu aj pána Kise Vendrika, podpredsedu Holandského dvoru auditoru, ktorý nám povie o kontrolných mechanizmoch, ktoré sa uplatňujú v Holandsku v súvislosti so správou eurozóny. Vítam tu pani e, e, Valérie Rybo, e, všeobecnú spravodajkyňu výboru pre financie francúzskej národnej, francúzskej národnej zhromaždenia. Prepačte, že to hovorím po anglicky. A tá nám priblíži, ako vo Francúzsku riešia hospodárske problémy v súvislosti s dnešnými témami. A v poslednom rade vítam tu spolupredsedu E, a predsedu výboru pre hospodárske a menové záležitosti Európskeho parlamentu. On tu má dve úlohy, e, pretože e, výstupy na tému našej schôdze. Predtým, ako dovzdám slovo hostom, dovolte, aby som sa stručne vyjadril k cieľom tejto konferencie, aby som sa veľmi stručne vyjadril sám organizátori a bol som súčasťou organizačného výboru, predpokladali, že teraz je vhodný čas na to, aby sme si vymenili praktické skúsenosti po tom, že už e, niekoľko rokov máme na starosti fiskálny kompakt. Pre niektorých z nás, e, e, ktorí sme zažili situáciu nadbytečného rozpočtového deficitu, a pre niektorých z nás ukazovatele fiskálneho kompaktu e, sú plnené. Takže máme rôzne skúsenosti a na úvod výmeny skúseností dovolte, aby som sa podelil o svoje vlastné, vlastné skúsenosti a to bude moje jediné vystúpenie na túto tému. Som spravodajcom v otázkach rozpočtu v e, holandskom senáte v mene našej e, strany. V Holandsku máme dvojkomorový parlament a e, jedna i druhá komora majú právo e, akceptovať a odmietať návrhy e, zákonov, ako aj návrh rozpočtu. Ten musí byť schválený väčšinou v jednej druhej komore parlamentu. Keď som poprvýkrát riešil otázky rozpočtu, pocitil som, že je tu nejaký zásah z vonku E, pokiaľ ide o tradičný rozpočtový e, cyklus. E, riešilo sa to pod časovým tlakom. Išlo o konkrétne e, odporúčania pre tú ktorú krajinu e, v súvislosti e, s rozpočtom. A tie návrhy mohli, ale nemuseli mať politickú podporu a na začiatku prvého cyklu európskeho semestra e, holandská vláda a minister financí by to mohol potvrdil, potvrdiť, eh, mala eh, krúsne čas, alebo nemala väčšinu eh, v jednej aj v druhej komore, po väčšinu, ktorá bola potrebná na strukturálne zmeny, či už v dôchodkovom zabezpečení, zákone o ve dôchodkovom veku alebo o výstavbe bytov. A Osobne si myslím, že fiskálny kompakt e, na základe týchto skúseností e, prokázal určité silné a slabé stránky. E, pokiaľ hovoríme o silných stránkach, treba povedať, že zmluva nastolila vonkajšiu disciplínu, určité referenčné body, ktoré sú založené na externých analýzach. A to je veľmi nápomocné, E, e, pri e, realizácii opatrení, ktoré už dávno mali byť urobené. Ale sú tu aj určité nedostatky a väčšina z vás zrejme ste to zažili. Musíme mať dočinenia s neznámymi termínmi, terminológiou. Máme zásah zvonku do nášho cyklu a to znamená e, politické rozhodnutia e, smerom k úsporným opatreniam. A e, i keď takéto rozhodnutia podporujeme, zároveň si uvedujeme, že o tom sa veľmi intenzívne diskutuje v krajine. A samozrejme je možné zvládnuť terminológiu rozpočtový cyklus, zvyknúť si na zložitosť tohto procesu, ale niektoré aspekty zostávajú stále neznáme. A to znamená, že e, je tu ďalšia téma pre dnešnú rozpravu. E, e, legitimita ďalekosiahlých dopadov cyklu súviseceho s fiskálnym kompaktom. A domnievam sa, že práve táto konferencia môže zohrať dôležitú úlohu. Zásadne sa totiž domnievam, že skúsenosti súvisiace s rozhodovaním v eurozóne Euroskupine, obmedzená e, úloha Európskeho parlamentu a chýbajúce ďalšie inštitúcie podkopovajú legitimitu fiskálneho kompaktu. A to znamená, že aktuálne otázky rozpočtového cyklu sú veľmi dôležité z hľadiska e, diskurzu v tej ktorej krajine. A domnívam sa, že tie krajiny, ktoré ešte e, nie, e, ktoré realizovali veľmi dramatické opatrenia ako Portugalsko, Grécko, Španielsko, Grécko, Eh, majú o čo sa podeliť eh, dnes. Dnes máme eh, na to platformu a príležitosť, aby sme si vymenili skúsenosti. Domnievam sa, že máme čo sa učiť od seba navzájom a to je práve cieľ nášho dnešného ranejšieho zasadnutia. A teraz niekoľko praktických záležitostí. Predpokladám, že viac menej poznáte, ako sa treba hlásiť o slovo Potom, ako sme uvedli štyroch rečníkov, eh, urobíme maximum na to, aby eh, maximálny počet eh, zúčastnených sa mohol vyjadriť, ale máme určité mm, časové obmedzenia, musíme s tým rátať a preto vás prosím o pochopenie, a keď vás budeme vyzovať aby ste sa zmestili do určité určitého časového rámca. Podľa toho, koľko sa ľudí prihlási, e, budete mať k dispozícii 2 až 3 minúty a budeme to prísne sledovať. Všetci máte e, formuláre mm, pred sebou, e, ak sa chcete prihlásiť o slovo, ak mm, budete mať takéto želanie. To sa týka mm, poslancov národných parlamentov a našich hostiteľov takže um, dvaja predstaviteľa národných parlamentov a jeden predstaviteľ uh, Europarlamentu. Asi v takomto poradí. V prípade potreby môžeme to upraviť, ale mm, takto to vnímame zo začiatku. Teraz by som odovzdal slovo pánovi Blumovi, ale um, upozorňujem, že budem veľmi prísny, máte k dispozícii uh, e, 10 minút a je tu určitá e, rozpočtová disciplína alebo disciplínový rozpočet. Ďakujem pekne. Mám možnosť sledovať, koľko času mi bude zostávať? Ja vám to pripomeniem. Ďakujem veľmi pekne. Eh, ďakujem, dámy a páni. Eh, s veľkým potešením sa dnes pridávam k vám na tomto podujatí na parlamentnej konferencii, čo je podľa mňa veľmi dôležité podujatie z pohľadu eurozóny. Myslím, že je prospešné udržiavať úzke kontakty medzi legislatívnymi orgánmi na európskej úrovni a priamými zástupcami občanov na národných úrovniach. Na úvod by som chcel zhrnúť aktuálnu hospodárskú situáciu. Um, musíte mi trošku odpustiť. Ja mám tendenciu e, vždy zhrňať trošku ekonomickú e, situáciu, predtým ako sa vyjadrím k správe piatich predsedov a tiež práci, ktorú vykonávame v otázka hospodárskej správy. Eurozóna dokázala prekonať Eh, finančnú krízu, aj krízu štátnych dlhov vďaka prísnej implementácii politických reforiem v členských štátoch. Tie boli spojené eh, s rozsiahlými inováciami európskej inštitúcií, ktoré počiarkujú naše spoločné záväzky v podpore spoločnej meny. Teraz eh, a prebieha už tretí rok hospodárskej obnovy a tá sa čoraz prejavuje aj v členských štátoch samotných. A aj keď je to pozbudzujúce, ešte stále táto obnova dosť výrazne závisí od um, iných aspektov, napríklad nízke ceny ropy, taktiež hospodárska menová politika a tiež eh, nízky výmenný kurz um, eura. Externé risky, ako napríklad eh, spomalenie rastu v Číne, tiež na iných zamáhajúcich sa trhoch, nám pripomína, že musíme vykonať väčšie úsilie v snahe zajistiť udržateľnosť eh, lebo udržateľnosť tejto hospodárskej obnovy ešte stále čelíme vážnym problémom ako je nezamestnanosť a rôznym iným faktorom v celej eurozóne, čo zdôrazňuje, že nie je čas e, na prílišnú spokojnosť. Nedávny vývoj na burzách cenných papierov dokazuje, že reformy finančného sektora a tiež plnenie pravidiel bankovej únie je kľúčové v tomto smere. Ja ako predseda Euroskupiny a ako FINU plne podporujem iniciatívu komisie vytvoriť e, úniu kapitálových trhov, ktorá bude diverzifikovať a zlepšiť dostupnosť financovania pre skutočnú ekonomiku a tiež na posilnenie bankovej únie. To bude prospešné, aby sa zvýšila efektívnosť eh, bankového finančného sektora a tiež eh, odolnosť eh, tohto systému. Posilnenie bankovej únie sa netýka len um, systémov um, poisťovania vkladov, ale ide aj o rozhodujúci pokrok v znižovaní rizika a tiež ide o vyváženejšie um, pravidlá pre banky, riziko by sa malo obmedziť a udržať tam, kam patrí. V bankovej únii by e, sa malo predísť v budúcnosti rôznym záchranným mechanizmom a bank. Smernica e, o záchrane bank z 1. januára podľa mňa je významným krokom e, v tomto smere na ceste ďalej. Ďalší pokrok v konvergencii je významnou témou v tejto správe piatich predsedov. Je to správa, ktorá nesie názov završenie Európskej menovej únie, e, ktorú som e, spolu napísal s predsedami ostatných inštitúcií. Táto správa má za cieľ dosiahnuť rovnováhu medzi realizmom a víziou, e, čo sa prejavuje v postupnom prístupe. V prvej fáze do polovice roka 2017 sa navrhuje viacero krátkodobých opatrení, aby eurozóna bola odolnejšia s aktuálne platným právnym rámcom. Toto sa týka najmä opravy aktuálnych nerovnováh, ako aj boj proti finančnej fragmentácii. Tiež tu ide o posilnenie národného osvojenia si európskych politických odporúčaní a tiež tu ide o priamu demokratickú zodpovednosť. Všetky tieto aspekty sú navzájom prepojené a simulantný pokrok bude nevyhnutný, aby sme sa posunuli čo najskôr do druhej fázy, eh, kde sú už o mnoho ďaleko siahlejšie opatrenia aby sme završili architektúru Európskej menovej únie do roku 2025 v plnej miere. Toto si možno bude vyžadovať zmenu zmluvy. Európska rada potvrdila, že by sa e, vrátila k opatreniam, ktoré boli naplánované v druhej fáze, najneskôr v druhej polovici roka 2017. Návrhy komisie, konkrétne komisár Dombrovský sa v prvej fáze doposiaľ si um, nevyžiadali výraznú podporu. E, teraz e, ECOFIN a Euroskupina bude pozorne skúmať rôzne iniciatívy, ktoré e, sa týkajú týchto návrhov v prvej fáze. Jeden z týchto návrhov hovorí o vytvorení Európskej rady konkurencie schopnosti. Podľa mňa orgány konkurencie schopnosti by mali najmä stanovovať kritériá politickej diskusie, a čo by potom pomáhalo politickým stranám prijímať správne rozhodnutia národné rady konkurenceschopnosti, neeurópske, podľa mňa e, zohrávajú výraznú e, a významnú úlohu aj na európskej úrovne, pretože aj na tejto európskej úrovni sa musí zlepšiť nastavenie týchto reforiem, zlepšiť efektívnosť sociálnych modelov, zvyšiť zamestnanosť, e, aj zamestnateľnosť, ako aj ozdravíte naše rozpočty. Národné rady konkurenceschopnosti by nemali byť orgány, ktoré by zasahovali do iných um, oblastí pôsobnosti, mali by sa venovať vývoju národných reformných programov a podpore domáceho dopytu. Nezávislá politická forma poradenstva, ako aj podpora osvedčených postupov, bude v tomto smere kľúčová. Preto podľa mňa sieť národných rád konkurenceschopnosti v eurozóne eh, bude naozaj mimoriadne významná. Teraz sa, sa vyjadrím k úlohe národných parlamentov v otázke hospodárskej správy. Na to, aby naše nástroje boli e, efektívne v praxi a aby sa nám naozaj podarilo vybudovať odolnejšiu menovú úniu, do tohto procesu musíme zapojiť národné parlamenty. Tieto opatrenia snahy riešiť spoločné hospodárske krízy musia byť e, spojené s podporou a musia sa napokon implementovať na úrovni národných parlamentov. Od tohto roka chceme lepšie zapojiť tieto spoločné hospodárske výzvy do nášho rámca politickej koordinácie tým, že chceme eh, vydávať odporúčania celej eurozóne eh, na začiatku európskeho semestra. Takýmto spôsobom odporúčanie pre eurozónu eh, sa môžu zapojiť do odporúčaní pre jednotlivé štáty, ktoré sa vydávajú v máji. Tieto odporúčania pre eurozónu hovoria tiež o koordinácii hospodárskej politiky prostredstvom výmeny skúseností medzi jednotlivými krajinami, ďalej v implementácie politických reforiem a tiež prostredníctvom e, zvýšeného dôrazu na e, výmenné mechanizmy. Ja k tomuto pristupujem veľmi seriózne a preto v diskusiách o raste a pracovných miestach e, sa venujeme týmto témam aj na programe Euroskupiny. V posledných rokoch sa nám podarilo dosiahnuť pokrok v tom, ako koordinujeme naše hospodárske politiky, ale môžeme dosiahnuť ešte o mnoho viac vo fáze plnenia. Plnenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny sa môže podariť tým, že sa zníži počet týchto odporúčaní. Keď sa pozrieme na to, koľko odporúčaní sa zverejňuje a poskytuje členským štátom každoročne, iste pochopíte, čo mám na mysli. Ďalej, po druhé, tieto odporúčania by mali byť viac zamerané na to, čo je skutočne podstatné a čo sa musí aktuálne vykonať v jednotlivých krajinách a tiež si to bude vyžadovať e, o mnoho viac národného osvojenia si mnoho členských štátov e, príliš um, len berie na vedomie tieto odporúčania a pokračuje vo svojich vlastných národných prioritách. Ešte dve minúty, hovorí pán predsedajúci. Po tretie, myslím si, že tieto odporúčania by nemali byť zverejňované možno raz ročne, ale mali by sa stiahovať na viacero rokov, aby krajiny ktorých eh, vlády sú spravidla vo funkcii 3, 4 či 5 rokov, eh, mali eh, väčší priestor v plnení týchto odporúčaní v praxi. Potom, či tieto odporúčania budú prerokované s komisiou, s parlamentom aj v samotných členských štátoch. Myslím si, že úloha osvojenia si je mimoriadne podstatná, ale tiež sociálni partnery musia byť zapojení do tohto procesu. Teraz sa vyjadrím v krátkosti k Európskemu parlamentu. Európsky parlament by mal v plnej miere využívať svoje právomoci, ktoré mu poskytuje zmluva aj v sekundárnej legislatíve v kontexte hospodárskeho dialógu. Parlament e, to už napokon aj robí a e, v zmysle správy piatich predsedov zvýšil svoje zapojenie sa do tohto procesu. Napríklad nedávno prejednával návrh komisie o odporúčaniach na rok 2016 pre eurozónu. Ja e, som mal to potešenie zúčastniť sa rozpravy v pléne spolu s pánom predsedom komisie Junckerom a popredsedom komisie som a veľmi rád e, opäť príjmem kedykoľvek pozvanie výboru EKON z Európskeho parlamentu. v našich diskusí dnes e, tiež začíname naplňať v praxi túto správu piatich predsedov, e, kde sa vyzývajú zastupcovia komisie aj rady, aby sa zúčastňovali medziparlamentných stretnutí na to, aby sme podporovali lepší dialog. Ja som sa ujel iniciatívy zvyšiť transparentnosť eh, aj zo sadnutí Euroskupiny. Vy, pán predsedajúci, ste práve hovorili o otvorenosti našej Euroskupiny. Chceme odteraz zverejňovať eh, pred každou schôdzou podrobnejšie aj um, spoznamkované programy každých, všetkých schôdzí a tiež budeme zverejňovať rozsiahle závery všetkých týchto stretnutí. Chceme, aby sa zverejňovalo čo najviac dokumentov, ktoré sú relevantné pre naše rokovania a to čo najskôr budeme tak robiť, isté, že e, v úzkej spolupráci s inštitúciami, ktoré spravidla poskytujú tieto dokumenty. Ja ako predseda Ekofinu aj Euroskupiny podporujem všetky tieto iniciatívy, aby sa rozšírila diskusia o našej hospodárskej politike. Sú to iniciatívy, ktoré výrazne prispejú k zvýšeniu národného osvojenia si tejto agendy, k zvyšovaniu osvety a tiež k získavaniu politickej verejnej podpory pre tento proces naplňania eh, tak potrebných reforiem, čo podľa mňa je v záujme aj jednotlivých eh, členských štátov, ale aj v našom spoločnom záujme. Dúfam, že aj dnes na tomto stretnutí eh, zaznie mnoho inšpiratívnych nápadov na túto tému. Ďakujem. And we now, uh... Teraz dostane slovo Kejs Vendrik. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán e, predseda. Vážení prítomní, e, ďakujem za túto príležitosť vystúpiť na dnešnej konferencii. Pokúsim sa byť stručný a hovoriť rýchle. Dámy a páni, no snad nie prirýchlo. Dámy a páni, EU prešla veľkými ekonomickými a rozpočtovými zmenami od začiatku 90. rokov od začiatku ekonomickej a finančnej krízy na jeseň 2008 ekonomická menová únia bola pod tlakom, ako všetci vieme, aj sme to zažili. E, ukázali sa nedostatky tejto únie, a hlavne v eurozóne a taktiež nedostatky e, v európskej legislatíve a tie sa e, zneužili v odpovede na túto krízu EÚ a teda aj krajiny eurozóny rýchle prijali viacero legislatívnych a politických iniciatív. Podporné programy e, boli prijaté aj naliehavé opatrenia e, po dohode s Medzinárodným menovým fondom. Išlo to podporiť niektorí krajiny. Banková únia bola e, spustená pod dohľadom Európskej centrálnej banky, takže Taktiež nové e, rozpočtové ekonomické pravidla boli prijaté na podporu tejto únie. Na, išlo o to prehlbiť rozpočtovú kontrolu, dohľad a taktiež makroekonomický dohľad v členských krajinách. Tieto pravidla sú taktiež súčasťou európskeho semestra. V septembri 2014 e, holandský účtovný dvor zverejnil e, správu, ktorá zhodnotila tieto nové pravidlá, ktoré mali posilniť e, ekonomickú a menovú úniu, EMU. Bolo to čiastočne na vyžiadanie holandského senátu, keďže to mohlo mať dopad na e, rozpočtové konanie tak v Holandsku, ako aj v iných krajinách. Ale keďže tieto pravidlá sú v konečnom dôsledku o dôvere v euro, tak sme sa e, rozhodli zvoliť širší prístup a Zapojili sme aj zvyšné európske inštitúcie a členské krajiny. Z tohto záveru sa dajú vyvodiť isté ponaučenia do budúcnosti a ja by som chcel o niektorých týchto výsledkoch s vami dnes hovoriť. Na ďalšej priesvitke sú niektoré hlavné zistenia a tie sa nedávno aj aktualizovali. Je tu e, táto tabulka, dúfam, že na ňu vidíte, je tam veľa čísel, ale e, ukazuje to kedy eh, eh, bolo konanie o prehnaných deficitoch v členských krajinách. To, bolo, eh, to je žltým a potom oranžovým, kedy rada prijala opatrenia. Vidíme, že v minulosti sa pravidlá plne neuplatňovali, teda od začiatku 90. rokov iba niekoľko krajín boli vyzvané prijať isté opatrenia. Finančné sankcie nikdy neboli uplatnené. E, krajiny, ktoré nesplnili požiadavky, mali dlhšie obdobie. To sa iba málo zmenilo od zavedenia nových opatrení v roku 2010 nedávnych rokoch. Viaceré krajiny, ktoré e, podliehali tomuto konaniu, e, ich počet klesol. Európska komisia často rozhodla, že takéto konanie nezačne kvôli špeciálnym okolnostiam ja by som tu rád doplnil, že tieto nové opatrenia, ktoré posilňujú e, rozpočtové a makroekonomické politiky krajín e, je akýsi komplexný súbor pravidiel a kvôli tomu je ťažké pre európske inštitúcie uplatňovať pravidlá dohody za predpokladu, že to posilní e, eurozónu, ale k tomu sa dostanem neskôr je taktiež jasné, že kvôli zavedeniu nových pravidiel e, zo Sixpacku a Tupaku e, bolo viac príležitostí pre EÚ e, dohliadať nad rozpočtovými a makroekonomickými politikami EÚ, ale de facto schopnosť EÚ zmeniť národné politiky je obmedzená. Prejdem na ďalšiu stranu nový postup makroekonomické nerovnováhy. Tieto čísla svedčia o tom, aký, eh, ako tento nový postup fungoval eh, dodnes. Išlo o preventívne a opravné fázy v roku 2014 sa počet e, krajín e, s nerovnováhami zvýšil aj v roku 2015. Potom e, prišla korektívna fáza, ale tá vlastne aktivovaná nebola. Treba povedať, že komisia má túto právomoc rozhodnúť, či je prehnaná nerovnováha, kvôli ktorej musí byť spustený ten opravný mechanizmus. Ako E, zvažuje, e, situácie nie je úplne transparentnej. E, taktiež je tu povinnosť skladať účty, ale nie je to ešte úplne rozvinuté. Hovorí sa o harmonizácii národného výkazníctva a posilnenia skladania účtu, účtov a taktiež zvýšenia porovnateľnosti jednotlivých rozpočtových a makroekonomických politik. Podľa nás je to veľmi dôležitý vývoj. A ešte ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, a je to taktiež v našej správe, je, e, že demokratická kontrola a skladanie účtov e, sa rovnako neoplatňujú na e, Euroskupinu a jeho predsedu a pritom vplyv Euroskupiny sa zvýšil vrátane rozhodovania v rámci rozpočtových a makroekonomických politik. Dámy a páni, E, keď naša správa bola e, zverejnená pred rokom a pol, tak sme sa obratili na e, holandský parlament s istými lekciami. Som rád, že to môžem spraviť aj dnes pred vami. Európskym parlamentom a národnými parlamentami. V minulom desaťročí sme vedeli, že členské krajiny nevždy dodržiavali to, čo sa e, schválilo na pôde EÚ pred rokom 2008, jedine, že bol vyvinutý veľký tlak zo strany inštitúcií. E, e, boli prijaté komplexné pravidlá, ktoré sa však neuplatňujú. To podkopáva dôveryhodnosť a účinnosť Európskej správy veci verejných. Konečným cieľom síce posilniť hospodárskú správu, E, to má za cieľ aj získať dôveru e, podnikov, verejnosti, e, finančných trhov a celkovo fungovanie EÚ a eurozóny. Pravidlá postupy, to si v prvom rade vyžaduje väčšiu transparentnosť a zjednodušenie celej hospodárskej správy. Parlamenty by mohli tlačiť na väčší, väčšiu konzistentnosť pri tejto správe, aby nedochádzalo k duplicitám na viac, viacero krokov môže byť prijatých na zvýšenie transparentnosti pri postupe v prípade makroekonomických eh, nerovnovahách je tu prehľadná tabulka komisie. My si myslíme, že transparentnosť pre parlamenty a verejnosť sa zvýši, ak by bolo eh, eh, vypracované, vypracované správy o e, rôznych aspektoch paktu pre stabilitu a raz a taktiež o uplatňovaní e, odporúčaní pre tú ktorú krajinu. Treba taktiež povedať, že Európska hospodárska správa e, klade dôraz na udržateľné verejné financie a to z dlhodobého hľadiska. A preto to, čo som hovoril predtým, a síce o harmonizácii pravidiel v EÚ je e, obzvlášť relevantné pre vás ako e, poslancov. Je to príležitosť e, pre vás vyžiadať si širšiu revíziu verejných financií v porovnaní v súčasnosti, čiže väčší, väčšie zameranie poslancov na túto tému by bolo želateľné a taktiež treba sa zamerať na e, demokratickú kontrolu a skladne účtov euroskupiny. Sme radi, že predseda euroskupiny z transparentnosti spravil e, jeden z bodov na stretnutí minulý týždeň a je to obzvlášť dôležité, keďže si treba uvedomiť, že predseda euroskupiny ešte nie je nejakým spôsobom zakotvený v európskych inštitúcii inštitúciách. Takže možno, že by bolo dobre v budúcnosti vymenovať stáleho predsedu. Dámy a páni, eh, ukončil by som to dilemou. Je jasné, že je v záujme všetkých členských krajín, aby eurozóna fungovala dobre. Eh, ekonomiky eh, krajín eurozóny od toho závisia aj preto treba posilniť aj rozpočtovú disciplínu v členských krajinách eurozóny. Otázkou je, či to naozaj funguje. Ešte eh, uvediem jednu myšlienku. V minulosti sme videli, že EÚ mm, vychádzala z pravidiel pri zvyšovaní rozpočtovej disciplíny v členských krajinách. EÚ sa snažila eh, opäť získať eh, dôveru trhov zavedením alebo sprísnením existujúcich pravidel, ako napríklad v pakte rastu a stability, ale videli sme, že dodržiavanie týchto pravidel členskými krajinami nie je e, optimálne, keď sa na nich e, zhodli. A naviac e, sa pravidla plne neuplatňujú v celej EÚ a preto je tu otázka, či tento postup vychádzajúci z pravidela spôsobom koordinácie ekonomických politík. Alebo inak povedané, otázka znie, či členské krajiny naozaj chcú, aby európske ekonomiky boli svojím spôsobom riadené z Bruselu alebo či posilnenie eurozóny príliš náročné na koordináciu a na e, spoliehaní sa na pravidlách. Je to e, nejasná situácia teda prísne pravidla na jednej strane a ich neuplatňovanie e, podľa nás nejako nezvýšilo e, dôveru finančných trhov a e, podnikov vo fungovanie EÚ a preto treba zásadne diskutovať o hospodárskej správe a o ozdravení je nevyhnutná. Preto je tu veľká úloha pre Európsky parlament a národné parlamenty možno je ešte príliš skoro e, sa dohadovať, ako to skončí. E, ešte stále sú tu e, pozostatky krízy, v hre sú aj nové pravidlá, ale taktiež sa zadefinovajú nové vzťahy. Posilnenie dôvery v eurozónu a v EÚ, to je niečo, čo sa ukáže až v nadchádzajúcich rokoch. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Otázka e, do rozpravy. Navrhujete e, prístup, ktorý bude sa viac zakladať na dodržovanie princípov alebo e, pravidel, ako sa patrí ako príslucha auditorovi, len e, formulujem otázky. Áno, len som vás skúšal. A teraz pani Valerii Rabu. a poprosím ju o vystúpenie. Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegové, dámy a páni. Ďakujem pekne. Chcela by som na úvod spomenúť tri zásadné e, témy. Poprvé, e, skúsenosti s riadením vederených výdavkov, ktoré máme z Francúzska. Ďalej druhá téma sa týka zosúladenia eh, hospodárskeho cyklu ako ekonomické nástroje na európskej úrovni nám môžu pomôcť v tomto procese a ďalej po tretie Národný program reforiem a tu sa pridávam k predsedovi Euroskupiny, ktorý zdôraznil, že je potrebné eh, nastaviť tieto reformy správne. Myslím, že môžem v plnej miere podporiť tieto jeho slova. Takže poprvé, čo sa presne teda udialo vo Francúzsku? Bol tu eh, pred chvíľkou znázornený graf Francúzsko bolo jednou z krajín, e, ktoré nie v plnej miere dodržiavali pak stability a rastu. A my teraz vidíme, že už 10 rokov verejné výdavky vo Francúzsku sa zvyšujú e, celkovo zhruba o 35 miliárd eur ročne, e, čo predstavuje 3,2 každý rok. A už dva roky teraz prebiehajú veľmi významné reformy, vďaka ktorým e, sa nám podarilo znížiť toto navyšovanie verejných výdavkov e, na 0,9 e, v ich hodnote, čo znamená, že ten náraz je pomalší ako rast nášho HDP a to je veľmi významná fáza, ktorú sa nám podarilo nastoliť vďaka opatreniam, myslím, že ktoré boli um, veľmi významné a ktoré sa týkali riadenia verejných výdavkov a vďaka ním sa nám podarilo zastaviť eh, toto zvyšovanie verejných výdavkov. To je teda prvá vec. A vďaka tomu sme dokázali znížiť verejný deficit, eh, ktorý predstavoval zhruba 5 v roku 2011 eh, na vrchole krízy a minulý rok predstavovala 3,8 HDP s cieľom dosiahnuť 3,3 tento rok. Druhá otázka, ktorá bola na mieste, teda tu naozaj išlo výrazné zníženie verejných výdavkov a znamená to, že sa znižujú aj tiež prostriedky, ktoré poskytujeme jednotlivým inštitúciám. Ďalej druhá otázka je, ako sa táto politika prejavuje, respektíve ako sa dá dať do súvislosti s diskusiou o makroekonomických aspektoch, teda podpora zamestnanosti, podpora rastu, čo je súčasťou kľúčového plánu do roku 2020. Ehm, táto otázka Myslím, že máme veľmi užtočný nástroj a síce riadenie e, štruktúrneho deficitu a síce máme schopnosť, kde presne sa nachádzame v hospodárskom cykle a aké nástroje môžeme využiť, aby sme znížili e, e, konkrétny deficit, znamená deficit bez toho, aby sme ohrozili rast, hospodársky rast. Toto je naozaj veľmi dôležitá korelácia. Musím ale uznať zároveň, to pred vami, vážení kolegovia, že neviem, či je tento mechanizmus celkom správne pochopený Eh, v každom prípade na úrovni Národného zhromaždenia v Francúzsku. Nechcem tým nejako uraziť svojich kolegov a myslím, že menej ako 10 poslancov v plnej miere chápe, ako sa môže využiť tento nástroj eh, boja proti štrukturálnemu deficitu. Myslím, že tieto otázky je treba si položiť otvorenie. Tento štrukturálny deficit, eh, teda toto riadenie štrukturálneho deficitu sa podľa mňa nesprávne chápe a Ehm, ja by som bola rada, keby nám komisia dala o niečo viac um, nástrojov na to, aby sme vedeli, kde presne sa nachádzame v, cykli, v cykle, aj pre jednotlivé krajiny e, samostatne, ale aj pre celú Európsku úniu. E, to by bolo podľa mňa podstatná ďalej druhá vec, aj to sa týka štruktúrneho deficitu. Keď zakročujeme takto možno trošku rázne e, v snahe znižovať verejné výdavky, robíme to s cieľom znížiť e, aj dosť výrazne investície, teda nastolenie rastu v Európe, pritom je veľmi úzko napojené na oživenie investícií. A práve táto mechanika sa trošku poškodila, možno preto, e, že nástroje e, na úpravu verejného deficitu, štruktúrneho deficitu sa možno nesprávne vyložili v praxi a možno nesprávne sa merali a ďalej je tretia téma, ktorá podľa mňa je relevantná v tomto smere a ktorú sme si vzali, e, ktorú sú vo Francúzsku, ide o Národný program reforiem. E, vážne pán predseda Euroskupiny, vám môžem povedať, že je to naozaj kľúčové, e, v tomto s vami súhlasím, je to kľúčová etapa na to, aby sa oživili um, snahy v snahe riadiť verejné výdavky, ale tiež v snahe zvyšovať zamestnanosť a vytváranie nových pracovných miest v Európe a aj hospodársky rast. Ja môžem vyslovať politovanie nad tým, že tých 5 cieľov, ktoré sa objavujú v agende Európy do roku 2020, nie je mm, o mnoho viac mm, jednoznačne plnených na úrovni národných parlamentov v členských štátoch. Sú to veľmi presné, podrobné odporúčania podľa mňa by nám mohli pomôcť podporiť rast v našich členských štátoch týchto 5 cieľov by ste to napokon povedali e, aj sám, že nechceme príliš veľa odporúčania, v tomto s vami plne súhlasím. Týchto 5 cieľov podľa mňa by sa mali presunúť z komisie na jednotlivé národné parlamenty a malo by sa zistiť, aké reakcie národné parlamenty môžu poskytnúť na tieto jednotlivé oblasti v jednotlivých fázach hospodárskeho cyklu, v ktorých sa nachádzame my v jednotlivých členských štátoch, pretože to nie je celkom rovnaké. Myslím, že tento nástroj by sa mal využiť e, o mnoho jednoznačnejšie, ráznejšie, možno aj tu v Európskom parlamente, ale aj v našich národných parlamentoch, aby sme dokázali presne preskúmať, aké kroky robíme, aby sme plnili túto agendu do roku 2020 a tiež kde presne e, vidíme našu pozíciu v hospodárskom e, cykle. Toľko teda, pán predsedajúci, z mojej strany myslím, že ste nám poskytli správne kľúče týmito piatimi cieľmi. Myslím, že budeme potrebovať e, ešte nejaké ďalšie stimuly, aby sme dokázali toto viac um, prejaviť aj v práci našich národných parlamentov. Ďakujem pekne. Myslím, že môžem povedať, že väčšina poslancov e, tu prítomných chápe, čo znamená štrukturálny deficit. A teraz zdávam slovo pánovi spolupredsedovi Galtierovi, aby sa vyjadril k podstate dnešnej témy. Máte slovo. Veľmi pekne ďakujem. Ako si veľmi dobre uvedomujeme a ako e, e, to jasne potvrdilo vystúpenie predstaviteľa holandského dvoru auditorov, súčasný ramec e, správy nie je dostatočný na optimálne riadenie eurozóny a preto otázka prehlbenia Európskej menovej únie E, sa musí naďalej e, sledovať v e, svetle spravodlivých predsedov. Veľmi si ocenujem, že prednedávno predstaviteľia centrálnych bank viedrili, sa viedrili k otázke vytvorenia postu Európskeho ministra financí. Samozrejme, to bude mať zmysel, keď takýto minister alebo ministerka budú mať k dispozícii finančné prostriedky, a to nás vedie k ambicioznej cieli poskytnúť e- eurozóne vlastný e-, e, fiskálnu kapacitu na základe vlastných zdrojov. Avšak, ak máme cieľe, ktoré sú potrebné, ale zatiaľ ešte nie sú realizovateľné, aby sme ich vedeli realizovať, musíme vychádzať z nástrojov a z tých e, zmluv, ktoré máme k dispozícii, aby sme ich čo najlepšie využívali a aby sme zdoleli veľmi zložité výzvy súčasnej hospodárskej fázy. V tomto zmysle e, nesúhlasím s Weidmanom Vidorom Degajarom, Gajarom, ktorí tvrdia, že máme iba dve alternatívy. Buď reformujeme zmluvy a, a plne sa vzdáme e, alebo odozdáme e, zvrchovanosť, alebo Musíme uplatniť decentralizovaný prístup na základe e, e, individuálnej zodpovednosti a prísnejších pravidel. Domnievam sa, že existuje tretia cesta a že sme povinni ísť týmto smerom, ak chceme podporiť hospodársky rast, e, zamestnanosť a konkurencieschopnosť našich ekonomik. Ak chceme konať konkrétne, neabstraktne, abstraktne, smerom k skutočnej hospodárskej menovej únii. Domnievam sa, že pán e, komisár e, e, Juncker sa držal tejto cesty, aby sme integrovanie flexibilnejšie využívali existujúce nástroje. Musíme znovu nastartovať túto líniu a posilniť ju vzhľadom na to, že hospodárska obnova je zraniteľná a že existujú viaceré vonkajšie hrozby to znamená v prvom rade fiskálnu politiku, ktorá je zodpovedná a viac orientovaná na podporu hospodárskeho rastu. Vidím tu tri hľadiska. Jednak snaha o, o dlhodobú udržateľnú fiskálnu korekciu na základe flexibility a hodnotenie niektorých prvkov, ktoré sme dostatočne e, nezohľadnili počas reformovania faktu stability, napríklad podmienky nízkej inflácie. Aby som reagoval na veľmi dobré poznámky pani Rembo. Chcel by som povedať, že je to otázka zjednodušenia, aby sme mali e, e, viac e, nominálnych ukazovateľov výdavkov a menej strukturálnych. A domnívam sa, že z hľadiska to nie je nezlučiteľné s fiskálnym kompaktom, pokiaľ si spomenieme, že e, e, podľa článku 2 prevládajú e, e, zákony EU e a to znamená, že e, e referenčné e, údaje v oblasti výdavkov môžu byť alternatívou deficitu. Ďalej treba e, urobiť korekciu fiskálnych nerovnovách a plnejšie využiť fiskálny e, manevrovací priestor. Ďalej e, e, musíme e, meniť štruktúru rozpočtu, aby bola priateľskejšia voči investíciám. Súvisí to so štruktúralnými reformami, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska posilnenia rastového potenciálu. Domnievam sa, že benchmarking je z tohto hľadiska veľmi dôležitý, pretože musíme vytvoriť sieť konkurencieschopných referenčných bodov a E, súhlasím s tým, že e, je e, lepšie konať na základe princípu menej, ale lepšie. A v tomto smysle potrebujeme nejaké osmernenie v oblasti konvergencie. Aby sme posilnili investície a reformy, treba využiť mocné nástroje do vyriešenia jednotného trhu, vrátanie vytvorenia jednotného trhu kapitálov a týka sa to Junckerhovho plánu, ktorý musí reagovať na zlyhania trhu a zároveň zabezpečiť E, e, vzájomné doplnenie mobilizovaných e, investícií. Takáto koherentná politika by, môže, by mohla posilniť expanzionistický postoj ECB, ale tu treba zabezpečiť aj rámec finančnej stability. V tomto ohľade je nevyhnutné vyslať jednoznačné signály, ohľadom dorešenia e, bankovej únie a e, schopnosti inteligentne uplatňovať e, schválené pravidlá. Trh nemá záujem o abstraktné diskusie o správnej kombinácii znižovania rizik a zdieľania rizik. Trh chce pochopiť, či vieme kontrolovať situáciu, či môžeme riešiť konkrétne problémy, alebo či iba e, vyčkávame, pretože chýba vzájomná dôvera. Posilnenie dialogu a dôvery v tomto smere je e, nevyhnutnou úlohou a to bude znamenať významný príspevok medzi parlamentárnej spolupráce a našej konferencii. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme e, ukončili kolo úvodných e, vystúpení. Myslím si, že ste nastolili e, dostatočný počet otázok pre našu rozprávu, ktorá potrvá do 11. A predpokladám, že neviete sa dočkať možnosti dostať slovo a budete teraz pod kompetentným vedením môjho kolegu, ktorý bude predsedať našej diskusii. Ďakujem pekne, pán spolupredseda. A teraz ako prvý vystupí predstaviteľ e, eh, e, eh, republikánskeho zhromaždenia Portugalska, pán eh, Oliveira. Dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pekné dobré ráno všetkým. Samotná predstava štruktúrálneho, štruktúrálnej rovnováhy je veľmi dôležitá z hľadiska hm, fiskálneho kompaktu keď v krajine je verejný dlh e, e, vo výške 120 HDP, e, takáto krajina musí sa usilovať o zníženie zadlženosti. Ale mám jednoduchú priamú otázku. Chcel by som vedieť, či samotná koncepcia a dôsledky znižovania štrukturálnej nerovnováhy bude do budúcnosti mať väčšiu dôležitosť. Je to mimoriadne významné pre členské štáty to sa musí zreálniť. Ide o opatrenie, ktoré e, sa nesprávne chápe, ako povedal jeden z e, e, rečníkov v úvodnom vystúpení. Ďakujem pekne. Andrej Postema z Holandska. Vážne pán predseda, milí kolegovia, milí priatelia E, predchádzajúcej konferencii podľa článku 13 v Bruseli, ale v Vilniusie, v Ríme a Luxembursku e, sa venovali hlavne finančnej a hospodárskej kríze, pravidlám a postupom samotnej konferencie. Teraz je najvyšší čas, aby sme si zmenili optiku. Európska únie. je v zásade e, solidárna, optimistická inštitúcia, nie je založená na e, strachu, na kríze, nie na vystúpenie akéhokoľvek členského štátu. E, je založená na miery spolupráci, na napredovaní. A to by malo byť zrkadené aj v konferenciách podľa článku 13 konferenciách venovaných fiskálnemu kompaktu. Dnes by som chcel zdôrazniť význam kvality verejných výdavkov pre politikov množstvo e, peňazí, ktoré majú k dispozícii na účely, e, strategické účely, častokrát sa zdá byť dôležitejšie ako účina samotných výdavkov. Vo viacerých členských štátoch e, sa podarilo dosiahnuť značný pokrok pri zabezpečení nielen legitimity výdavkov, ale aj ich účinnosti. Avšak, a to je otázka pre rečníkov, najmä pre pani Valérie Rabo z e, finančného výboru e, z e, francúzského zhromaždenia, národného zhromaždenia a z holandského dvora auditorov, kde musíme hľadať nové možnosti a osvedčené postupy, ktoré nám, nás presvedčia, že verejné výdavky sú účinné z hľadiska dosahovaných dopadov a ako by sme mali uplatňovať takéto postupy nielen vo vnútroštátnych rozpočtových postupoch, ale aj na úrovni E, e, e, spoločného rozpočtového procesu Európskej únie. Ďakujem. A teraz pod predseda Dimitris Papadimolis, Európsky parlament. Ďakujem, pán predseda. Cieľové ukazovatele pána Dreisenbluma smerujú v akceptovanou cestou, ale tento postup nestačí. Ide o to, že robíme príliš málo a príliš neskoro z hľadiska existujúcich možností. Už viac e, rokov počujeme kritické viedrenie e, v súvislosti s e, nedostatkom transparentnosti pri fungovaní Euroskupiny. Iba včera ste oznámili niektoré opatrenia, ktoré sa uberali správnym smerom je síce pravda, že e, musíme získať dôveru trhov e, v naše hospodárstvo, ale mali by sme mať väčší záujem o dôveru našich občanov, pokiaľ ide o fungovanie eurozóny a Európskej únie, európskej integrácie. Tu máme menej investícií, menej pracovných miest a e, väčšiu nezamestnanosť máme menej súdržnosti, či už územnej alebo sociálnej. Máme veľké rozdiely. Je pravda, že máme pre sebou veľa práce a treba zabezpečiť e, vyvažený rozpočet, ale zároveň potrebujeme viac investícií a viac Európy. Potrebujeme viac e, koheznej politiky a väčšiu fiskálnu harmonizáciu S tým, aby sme e, mohli konečne skoncovať s daňovými E, e, e, rajmy. Nemôžeme mať Európu podľa gusta. Nemôžeme mať jednu, jednotnú meno a 28 rôznych fiskálnych a daňových režimov a rôzneho prístupu k riešeniu dlhu. Európska únia sa zotavila podstatne rýchlejšie pretože inde takéto požiadavky sa nepovažovali za varlučné Ehm, súhlasili s tým, e, že treba posilniť dopyt. E, snaha o odkladanie zmien do obdobia po roku 2017 e, a odkladanie väčšej transparentnosti je nesprávne. Strácame čas a nestávame sa čelom voči aktuálnym problémom. Ďakujem pekne. Pán Inezis Bokis, Lotyšský parlament. Ja cením je kolegy vážení prítomní. Ja e, som predstaviteľ výboru pre audity e, lotišského parlamentu. Ide e, samozrejme o kontrolu využívania prostriedkov. My sa snažíme odvádzať dobrú prácu, ale občania nie sú úplne spokojní, pretože dlho e, trvá e, odhalovanie zodpovedných, ak dôjde k nejakému závažnému porušeniu, napríklad pri spreneverení. E, mám otázku na pána Vendrika. On e, taktiež pracuje mm, pre dvor auditorov v Holandsku a e, nemyslíte si, že aj tu musíme zlepšiť európske smernice a pracovať práve na tom. Situácia v členských krajinách totiž to sa môže veľmi líšiť a zlepšenia sú potrebné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Kareš eh, z francúzského národného zhromaždenia. Ďakujem pekne, pán predseda. Otázka privlastnenia si alebo stotožnenia sa s európskym semestrom. To je rozhodujúce pre budúcnosť eurozóny a vôbec eura. Ja som si nikdy nemyslel, že tento systém e, dokáže fungovať e, so sankciami alebo disciplinárnymi konaniami. To môže iba oddialiť e, občanov ešte viac od EÚ, takže treba určite pracovať na tom stotožnení sa. Ja môžem skonštatovať, že e, situácia sa skôr zlepšila vďaka návrhom Európskej komisie, ale aj preto, že Európska komisia sa snažila e, prispôsobiť svoje návrhy národnej, národným e, realitám. Keď sme si kedy si pozerali odporúčania pre jednotlivé krajiny, tak sme mali pocit, že vlastne sú e, tie isté pre všetky. Politika bola ako keby jednotná, ale e, podľa mňa naozaj treba zohľadniť národné reality, uvedomiť si to a preto dialog s národnými parlamentami je kľúčový. Chcem zdôrazniť e, dva body špecificky. Prvý som už spomenul včera, je priveľa e, kontrolných postupov dochádza k duplicite. Niekedy sú odporúčania dokonca protichodné. Podľa mňa treba tie systémy a postupy zjednotiť, pretože inak e, sú odporúčania nečitateľné. Potom možno treba pracovať aj na e, harmonograme v prípade Francúzska, odporúčania Európskej komisie vo vzťahu s rozpočtom prichádzajú až po e, začatí parlamentnej rozpravy o rozpočte. Z toho vyplýva niekoľko problémov, ťažko sa to celé spravuje treba teda lepšie predvídať, tak aby e, by bolo naozaj možné sa e, s tým európskym semestrom lepšie stotožniť. Ďakujem. Thank you. Indeed, an important point. Ďakujem, to bolo dôležité. Alfred Sán teraz e, z Európskeho parlamentu. I don't see Mr. Zdá sa, že tu pán Sant prítomný nie je. Perloš Beres teda, ako ďalšia. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za toto stretnutie, ktoré eh, eh, odzrkadluje to, čo by skutočne tá konferencia podľa článku 13 mala byť, teda e, diskusiou medzi európskym a národnými parlamentami. Ak e, teda e, pripisujeme aký taký význam e, koordinácie ekonomických politik. Tri pripomienky. Poprvé, predseda Dyson Bloom e, posunul e, správu Euroskupiny vpred. Blahoželám, ďakujem, ale myslím, že by sme mali ísť ešte ďalej. Hlavne, ak si myslíme, že integrácie, integrácia eurozóny má pokračovať a teda sklbenie komunitárnej metódy a fungovania euroskupiny e, a teda aj poučenie s rokovaniami s Gréckom e, ešte majú istý manevrovací priestor v nadchádzajúcich rokoch. Chcem sa poďakovať Kisovi Vandríkovi za jeho slova z dvoch dôvodov minimálne. Poprvé, pretože povedal, že neverí e, v prevažujúce pravidlá pri ekonomickej správe, ale hovoriť iba e, o pravidlách pri e, tejto téme nás voviedlo do slepej uličky. A ďakujem mu aj za to, že povedal, že sme vytvorili nástroje, ktoré sa plne nevyužívajú. Napríklad e, postup skonštatovania makro ekonomických nerovnovách, nuž ako to e, slušne povedať, e, je tu tiež obrovský potenciál. A preto chcem zdôrazniť dva návrhy, ktoré sú obsiahnuté v správe, ktorú sme my ako Európsky parlament e, vypracovali. Volá sa to odporúčanie pre hospodárskú správu eurozóny. Sú tam dve hlavné línie. Poprvé, využitie odporúčaní e, eurozóny. Tu sa treba vopred zamyslieť nad cyklom a nad cieľmi euro, pre eurozónu, či už vo veciach investícií kvôli istej procyklickej povahe pravidiel. Tu treba v prvom rade myslieť na investície a potom e, druhý návrh, akýsi kód konvergencie, čiže viacročné plánovanie e, pri cieľoch stratégie EU 2020. Len tak heslovite viac času nemám, takže to som chcela povedať. Lepšie využitie odporúčaní a taktiež ten kód konvergencie. Ďakujem. E, teraz naozaj zdôrazňujem, že treba rešpektovať dve minúty, ak majú dostať e, priestor všetci rečníci Eh, Sir William Cash eh, zo snemovne eh, komún Spojeného kráľovstva. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľkým rozdielom je, či ste alebo nie ste v eurozóne a taktiež na nás vplýva to, čo sa deje, to je jasné a taktiež stojíme pred referendum o tom, či chceme ostať alebo opustiť EÚ a taktiež sa odvolám na podklady, ktoré nám boli poskytnuté keď sa tam hovorí napríklad o tom, že sú nedostatočné e, mechanizmy na vyrovnanie sa s asymetrickými šokmi. To sa týka celej EÚ samozrejme. Potom sa tam hovorí o e, obyčajnej koordinácii, Eh, ekonomických politik, ktorá nie je dostatočná, ale potom sa hovorí o tom, že inštitúcie eh, trpia demokratickým deficitom a to je skutočný problém. Stručne a viac toho ani nepoviem. To, čo som dnes počul a to, čo je v správe piatich predsedov, je eh, akýsi systém kontroly a pokynov. To nie je veľmi kompatibilné s demokratickým systémom. A my vo Westminsteri od 17. storočia fungujeme skôr na princípe zvrchovanosti. To sa týka obzvlášť otázky zdaňovania a výdavkov. Pak stability a rastu mm, to porušilo už v minulosti Nemecko, teraz je tu otázka e, situácie Talianska. To všetko svedčí o tom, že je e, e, veľký e, veľká priepas medzi inštitúciami a občanmi. Národné parlamenty podľa nás musia e, byť akýmsi e, jadrom riešenia, ako povedal David Cameron v jeho Bloombergskom prejave. My si e, myslíme, že by mal zajsť ešte ďalej a preto musíme opustiť EÚ kvôli práve všetkým nekonzistentnostiam. Ďakujem pán Gerazimos z greckého parlamentu. Ďakujem. Ehm, my eh, hovoríme eh, v Grécku, že buď je kurz nesprávny, alebo sa plavíme nesprávne. A presne o to ide pri eurozóne Máme ten pakt pre stabilitu a rast. Je to akási kazajka. Bráni rozvoju a rastu. A tá kazajka naviac nie je rovnako šitá pre všetkých. Gréckom sa zaobchádzali svojím spôsobom s nemeckom, talianskom, iným spôsobom. E, e, niektorí značením hovorili, že došlo k zvýšeniu 0,9 eh, verejných výdavkov. Neviem, či to bude stačiť na eh, prekonanie recesie. Je to iba akési prekopírovanie eh, postoja mm, Medzinárodného menového fondu a ten vždy zlyhal pri uplatňovaní svojich receptov a viete, aký je výsledok v Grécku. Tragicky hlboká recesia, chudoba, nezamestnanosť vysoká a taktiež e, e, podkopanie práv e, zamestnancov. Naviac sa strojnásobil náš dlh v Grécku za uplynulých 5 rokov kvôli uplatňovaniu tých prí, pri tvrdých úsporných opatrenia. Treba tu e, jednu vec jasne e, odlíšiť. Jedna vec je e, dobre vysporiadanie sa s krízou, ale potom je tu hlboká recesia a u nás to bolo v tom istom čase. V Európe je už raz v posledných dvoch, troch rokoch a potom aj menová politika Európskej centrálnej banky kvantitatívne uvoľňovanie. Dajte mi prosím ešte pár sekúnd. Chceme investície, strategické investície, nie len milodary. Teraz e, pani Sobor z Maďarského parlamentu. Ďakujem pekne. Od roku 2011 národné parlamenty e, vyvinuli rôzne postupy vo veciach hospodárskej správy. V maďarskom e, parlamente je to výbor pre európske záležitosti, ktorý je lídrom. My náš program prispôsobujeme najdôležitejším udalostiam európskeho semestru a prikladáme e, veľký dôraz koordinácii Naposledy sme zasadali v decembri, pozreli sme sa na dokumenty zverejnené komisiou koncom novembra a taktiež sme hovorili o skúsenosti z predchádzajúcich piatich európskych semestrov. Takže aký je e, postoj Maďarského parlamentu? Všeobecne Maďarsko súhlasí s kľúčovými prioritami e, výročného prieskumu rastu za rok 2016 a taktiež e, hodnotenie Maďarska v tom varovnom mechanizme, ale niečo nám tam chýba a síce e, opis uplatňovania pôvodného cieľa európskeho semestra, teda e, realizácia stratégie 2020 nám sa páči zjednodušenie európskeho semestra a taktiež e, stručnejšie odporúčania pre jednotlivé krajiny. Čo sa týka týchto odporúčaní, myslíme si, že treba venovať viac času ich hĺbkovej diskusii, tak aby sme posilnili e, stotožnenie sa členských krajín s týmito odporúčaniami. Je taktiež dôležité predložiť všeobecné ciele ekonomickej politike a nie len predpisovať konkrétne nástroje opatrenia. Členské krajiny potrebujú dostatočný manevrovací priestor, aby si mohli e, zvoliť najvhodnejšie nástroje. Sme presvedčení, že e, by to prispelo k úspešnému uplatňovaniu odporúčaní. Záverom chcem povedať, že verím, že tento rok odporúčania skutočne odzrkadlia e, to, ako si vedie maďarská ekonomika. Pán POS, e, nemecký e, spolkový parlament. Ja. Ja, herr prezident. Vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, mňa zaráža to, že pri súčasnom opise sa zabudlo na dôležitý bod súvisí s našou konkurencieschopnosťou. Pri mnohých krajinách konkurencieschopnosť je e, spomalená e, daňovou politikou, korupciou a e, rodinkárstvom. Myslím, že to treba všetko jasne opísať, pretože odstrániť tieto prekážky je dôležité pre posilnenie konkurencieschopnosti a taktiež podpore alebo obnove e, dôvery daňovníkov. Je to dôležité, treba o tom dnes hovoriť a v tomto kontexte mám otázku konkrétne na pána Dijsselbluma a síce, či holandské predsedníctvo, holandská vláda uvažuje nad tým, ako by mohla ísť príkladom pri e, zadefinovaní e, daňovej politiky Zatiaľ je to na úkor e, poctivých daňovníkov alebo e, podnikov. Či tu dochádza k nejakému posunu, teda e, v boji proti daňovému dumpingu. Či sú tu nejaké konkrétne iniciatívy? Ďakujem pekne. Francesco Cariello, talianský parlament. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem hovoriť o talianskom, talianskej skúsenosti. Od roku 2012 máme vyvážený rozpočet, teda po tom, ako fiskálna dohoda e, nadobudla účinnosť. Ale už sa trikrát odložil e, strednodobý cieľ. E, ten bol odložený do roku 2018. Fiskálna dohoda <clears throat> nemá žiadne dopady na moju krajinu a je to vidieť aj v iných častiach Európy. Chcem taktiež povedať, že je tu rozhodnutie Európskej komisie o e, fiskálnej rade, ale to iba zvýrazňuje nedostatočnú alebo demokratický deficit v kontexte tejto fiskálnej dohody. My sme e, e, touto radou vytvorili aký, akúsi dodatočnú skupinu expertov, teda tých, ktorí sú za E, rozpočtové úsporné opatrenia a chcú ich presadiť tak v Taliansku, ako inde v Európe. Tu, e, opakujem, to ide o demokratický deficit a naviac je to rozhodnutie, e, ktoré bolo prijaté bez konzultácie národných parlamentov. Hovoríme o rozhodnutí, ktoré bolo jednostranne prijaté Európskou komisiou. Myslím si teda, že treba dať väčšie právomoci e, Európskemu parlamentu, ale aj národným parlamentom. A to práve pri vymenovávaní expertnej skupiny. E, prosím, už končite, hovorí predseda. Takže e, bolo by dobre lepšie viac zapojiť národné parlamenty. Pán Farumej, belgický parlament. Vážený pán predseda, nesúhlasím s pánom Kasom eh, pri eh, diskusii o rozpočte v Belgicku. To, čo eh, hovorí komisia, je dôležitejšie ako Národná banka alebo dvor auditorov dokonca je to akési usmernenie pre e, národnú parlamentnú rozpočtovú e, debatu. Mám otázku. Belgicko nedosahuje ani 3 e, deficitu, aj keď dlh je vyšší. Teraz sú tu však viaceré dohody s komisiou čo znamená, že do roku 2018 musíme mať vyvážené účty a e, nominálny rozpočet vyvážený má byť v roku 2019. Tá diskusia e, každopádne nie je jednoduchá a myslím, že e, budeme schopní odbúrať iba 1% deficitu ročne. S vyššími číslami to bude ešte ťažšie. Chcem však povedať, že tie dohody s Európskou komisiou kontexte e, paktu pre rast a stabilitu. Mm, tie, tie dohody treba vysvetliť. Treba vysvetliť, že e, e, bezpečnosť bude stať viac v kontexte príchodu utečencov. Taktiež to, že opatrenia Európskej centrálnej banky sa nedostávajú až do reálnej ekonomiky a tak ďalej a tak ďalej. Argumentov je veľa. Pýtam sa, či komisia zohľadňuje skutočnú situáciu a teda potrebu zvýšených verejných výdavkov. A, a, a potom by možno, že e, bola prijatá iná cesta pre členské krajiny e, snahe dosiahnuť rast. Rita Miller, Fínsky parlament. E, puhej, jo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vo Fínsku parlament e, veľmi e, dobre riadi činnosť vlády pri e, prijímaní rozhodnutí v rade. Žiaľ, tento európsky semester je vec, v ktorom Európsky, pardon, Fínsky parlament nebol dostatočne aktívny a tým pádom ani občan e, o tom nemá dostatočný prehľad. Myslím, že je veľmi pozitívne, že tu máme k dispozícii rôzne rady a pohľady na to, ako by sa toto mohlo zlepšiť a rozvinúť. Podľa mňa je mimoriadne dôležité, aby keď e, sa príjmajú rozhodnutia o našej spoločnej ekonomike, to na obrovskej úrovni, aby tieto rozhodnutia sa e, tiež robili v národných parlamentoch a aby národné parlamenty vypočuli rôzne občianske organizácie, združenia z pracovného trhu, aby sa zohľadnili všetky tieto pohľady aj na európskej úrovni pri príjmaní rozhodnutí. Myslím, že je pozitívne, že sa tu spomenulo zjednodušovanie postupov a tiež v otázkach časového plánu, e, že sa zjavne zhodneme, pretože to je podstatná časť toho, ako národné parlamenty naozaj dokážu eh, v praxi ovplyvniť eh, eh, celý tento ehm, semester. Myslím, že je pozitívne aj to, že by mm, sa toto obdobie malo posudzovať nie každoročne, ale podľa ehm, volebného obdobia danej vlády. V každom prípade našim spoločným cieľom je hospodársky rast. Ja sa chcem opýtať v tejto súvislosti, ako presne Tento Európsky fond strategických investícií by sa mohol lepšie využiť na to, aby e, národné rozhodnutia, ktoré sa prijímajú, mohli priniesť e, aj spoločnú európsku pridanú hodnotu. Ďakujem. Anastasios Kuralis, Greek Parliament. Anastasios Kuralis, Greckého parlamentu. Ďakujem pekne. Celé tieto roky sa snažíme Mm, dosiahnu hospodárskú integráciu Európskej únie, máme nové inštitúcie, rôzne zložité mechanizmy hospodárskej správy. Toto všetko um, už funguje a veľká väčšina národnej zvrchovanosti v hospodárskych veciach sa presunula na európske inštitúcie. Neustále sa uh, rokuje o rozpočte, o mechanizmoch hospodárskej a finančnej stability, ale bolo by podľa mňa správne povedať aj to, že tento systém nie je transparentný a v niektorých prípadoch e, ani nefunguje dostatočne efektívne. A preto tu máme dočinenia s ekonomikou, ktorá je v hlbokej kríze a je zraniteľná šokom z medzinárodných trhov a toto spôsobuje nedostatok dôvery. Je tu e, teda veľká nedôvera voči EÚ, pretože e, sa znižuje miera sociálnej ochrany, pričom pravidlá hospodárskej správy, ktoré sa vnúcujú niektorým krajinám, zvyšujú centralizovanú moc. Tento model teda zlyhal, ale naďalej pokračuje. A ak sa nejaké vlády snaží hľadať alternatívne riešenia, európske inštitúcie uprednostňujú riešenia, ktoré ponúkajú trhy. Teda zlyhávanie trhov znamená ďalšie zlyhávanie európskej integrácie demokratická kontrola je veľmi obmedzená vo všetkých týchto mm, postupoch. E, kontrola zvolených zástupcov ľudu v hospodárských veciach je naozaj veľmi slabá a tiež rozhodnutia národných vlád a parlamentov sa neberú podľa mňa dostatočne vážne. Trh je jediným kritériom zjavne. Teda názory občanov za posledných 10 rokov sa vôbec neberú do úvahy každé jedno referendum o európskej integrácii, ak nie je výsledok želateľný, tak e, sa prijímajú opačné rozhodnutia napríklad v Írsku a v iných krajinách, kde len nasleduje zastupenia nemovne lordov. E, ďakujem pekne, chcem uistiť kolegov, že v otázke zotrvania či nezotrvania Británie v EÚ sú rozlišné názory. Ja nesúhlasím s niektorými inými. Ja som veľmi rada, aby si tieto rokovania čo najskôr úspešne dostali do zdarného konca a aby sme bojovali za to, aby Británia ostala v Únii. Čo sa týka konkrétnych e, odporúčaní pre členské štáty, myslím, že návrhy, ktoré ste spomenuli, sú e, správne, že by sa to malo e, povedať na dlhšie obdobie, ale chcela by som nadviazať na aspekt, ktorý spomenul a síce sociálni partnery, to spomenul pán Dyselblom, čo sa týka zakomponovania sociálnych partnerov. Myslím, že je to v rozpore s tým, čo chcete dosiahnuť svojimi odporúčaniami pre jednotlivé krajiny. Buď to ponecháte jednotlivým krajinám a tamojším mechanizmom dohľadu, ako je napríklad tamojší parlament, alebo to budete vnúcovať centrálne. Myslím si, že v tejto chvíli je tu skôr argumentácia nás vystupujúcich proti takéto centralizácii v britskom parlamente. My ne konzultujeme veci so sociálnymi partnermi, ale prebieha všeobecný proces pripomienkovania, robia sa dopadové štúdie, taktiež prebieha lobovanie a je tam rozsiahlý systém kontrol. A je možnosť reagovať predtým, než sa legislatíva definitívne schváli. Zdá sa, že snaha centralizovať zapojenie sociálnych partnerov alebo sociálnych ukazovateľov podľa mňa by nebolo správnym rozhodnutím. A ešte posledná vec, chcem sa um, opýtať, ktokoľvek napokon bude odpovedať na tieto otázky. Napokon som túto otázku položila že aj včera. Chcem sa opýtať, či si eurozóna e, myslí, že teraz je vhodná chvíľa na e, úlohu ministerstva financí na tejto centrálnej úrovni. Opakuje sa to aj v správe piatich predsedov. Podľa mňa by bolo zaujímavé, aj keď nie sme v eurozóne, dozvedieť sa, e, či potrebujete takéto Európske ministerstvo financií alebo európske vlastné finančné zdroje ďalej za za Portugalska. Good morning. Um, I would like to start saying that uh, Port- eh, Ďakujem pekne. Eh, chcel by som na úvod povedať, že Portugalsko si plní svoje povinnosti aj na inštitucionálnej úrovni, aj na politickej úrovni. Na úrovni inštitúcií sme vytvorili nezávislú fiskálnu radu, ktorá analizuje rozpočet a makroekonomické vyhliadky a v parlamente sme vytvorili technické oddelenie rozpočtovej podpory, e, ktoré pracuje pre e, rozpočtový výbor a tiež analizuje nezávislo rozpočty politických strán. Teda vytvorili sme inštitúcie, snažíme sa znižovať náš e, deficit voči HDP, chceme stabilizovať tento pomer. Isté, že máme ešte stále isté problémy. Toľko teda na úvod e, chcem zdôrazniť, že pravidla dodržiavame. To však neznamená, že súhlasíme e, s formou riadenia hospodárskej správy, ako sa to vníma na európskej úrovni. E, moja otázka je adresovaná pánovi Desulblomovi. Chcem sa ho opýtať, či pozná nejakú inú menovú úniu vo svete, ktorá by nebola spojená s fiskálnou úniou, ktorá by dokázala absorbovať potom následne v všetkých členských štátoch. Ak je odpoveď nie, čo predpokladám, že bude, chcem sa opýtať, aké konkrétne kroky Euroskupina plánuje prípadne prijať v snahe vytvoriť túto fiskálnu úniu. Máme tu totiž rozpočet 1% HDP, 85% rozpočtu Európskej únie nie je nieko konkrétne pridelených, nemôžeme si teda pardon, je konkrétne pridelených, nemôžeme si dovoliť ani minúť nejaké konkrétne sumy na utečencov, všetko je totiž e, účelovo viazané v rozpočte. A zdá sa teda, že tento model nás nedostane príliš ďaleko z hľadiska prežitia eura. Ďakujeme pekne, pán Alfred Sand. Ďakujem. Všetci sme neustále zdôrazňovali význam investícií, verejných investícií a hospodárskej obnovy v Európe eh, viackrát nás uisťovali, že konsolidácia verejných rozpočtov a taktiež podpora štrojstranných reforiem eh, bude mať za následok investície, ako povedal a napísal talianský eh, predseda vlády v republike, nedošlo k tomu. Politiky úspor nepriniesli rast a pracovné miesta práve naopak. Napríklad v USA zatiaľ sa raz posilňuje, vytvárajú sa pracovné miesta, tam totiž politika úspor nebola takto vnúcovaná, znižuje sa cena ropy, taktiež výmene kurzy eura nie sú veľmi priaznivé. A celý tento trend je negatívny, ale pritom vidíme, že sa na strane USA zvyšuje likvidita a na našej strane Atlantiku sa bráni novým investíciám. Je pravda, že e, naďalej budú chýbať verejné investície. E, súkromné investície budú len nasledovať po verejných investíciách a preto sú verejné investície natoľko potrebné. Verejné investície sú signálom pre všetky ostatné e, sektory. Európa potrebuje nové verejné investície v aktuálnej infraštruktúre, v sektore vzdelávania a technického vzdelávania, aj keď je to možno už len prázdne moto. Toto všetko si zaslúži ešte stále eh, podporu z verejných financií, z verejných investícií a pritom tento pokrok je príliš pomalý. Ja už som eh, to povedal na poslednom stretnutí s národnými parlamentmi pravidlá fungovania paktu stability a rastu nerozlišujú eh, medzi aktuálnymi výdavkami a investíciami z vládneho rozpočtu. Obe tieto faktory sa vyhodnocujú rovnako ako výdavky a to znamená, že pravidlá, ktorých cieľom má byť konsolidácia verejných výdavkov, v skutočnosti nútia vlády znižovať verejné investície. Rečník je prerušený. Je mi ľúto, nasledujúcich rečníkov musím obmedziť naozaj len na minútu, máme naozaj veľmi málo času. Um, zastupca francúzského senátu. Bonjour, je voulais poser une question euh, concernant les orientations préconisées dans le rapport des... Euh, v práve piatich predsedov sa hovorí o, o produktivite. Chcem sa opýtať, či sa v tejto správe spomína aj to, že európsky semester a postup na dosiahnutie rovnováhy môžu znížiť mieru istých problémov, teda snažiť sa ich vyriešiť, ale ešte stále je čo robiť v každom členskom štáte sa plánuje vytvoriť orgán na podporu konkurencieschopnosti, eh, čo bude potom následne zastrešené eh, celoeurópsky. Budú potom spadať všetky tieto národné orgány na podporu konkurencieschopnosti a produktivity. Teda chcem sa opýtať e, na to, či je naozaj potrebné vytvoriť takúto dodatočnú e, technoštruktúru, pričom vieme, že už v členskom štáte, v každom jednom členskom štáte existujú takéto podobné štruktúry a ďalej e, skúsenosti, ktoré sa uvádzajú v správe piatich predsedov, konkrétne z Belgicka a z Holandska, kde takéto orgány existujú, či by sa mohlo upresniť, ako presne to funguje v týchto krajinách. Ďakujem pekne, Manuel Rodriguez z portugalského parlamentu. Ďakujem. Chcel by som eh, sa vyjadriť k niektorým témam, ktoré sa týkajú fiskálneho kompaktu. Sú tu dve hlavné obmedzenia. Míra znižovania štrukturálneho deficitu. Eh, toto je však dosť výrazne odlišné v rôznych členských štátoch. Hovorí sa tu o znižovaní miery verejného dlhu nad eh, hranicu 60 a to konkrétne mieru 20 na rok. Je to jednoduchý vzorec, ale znamená to ešte stále, budeme eh, na úrovni verejného dlhu a to sa prejaví tak, eh, že by sa tým potvorili investície a aj by sa zvýšili možnosti financovania malých stredných podnikov. Táto diskusia sa podľa mňa doteraz venovala iba jedným um, druhom pravidel z fiskálneho paktu. Um, myslím, že však, že ostatné pravidlá by si zaslúžili uh, pozornosť, najmä pre tieto krajiny, kde je vysoká miera dlhu. Teraz nastala chvíľa odpovedať. Um, nech sa páči, pán Dasoblom. Ďakujem pekne, zaznelo tu um, mnoho otázok, neviem, koľko mám času. Tri minúty, dobre. Myslím, že hlavná diskusia sa týkala budúcnosti hospodárskej správy. Nastavili sme to v súčasnosti tak, že sa budú e, z centra pochybovať dosť prísne pravidlá a bude e, na členských štátoch, aby si sledovali plnenie týchto pravidiel. Tieto pravidlá možno budú príliš zložité, možno bude potrebné zvyšiť efektívnosť, e, ich zrozumiteľnosť e, našim občanom, ale takéto máme aktuálne východisko, teda skutočnú zodpovednosť za tie kľúčové rozhodnutia o rozpočte, o reformách, o tom, ako chceme nastaviť naše spoločné systémy, bude na jednotlivých štátoch Hovorím to preto, že niektorí prítomní sa vyjadrili, že ich problémy údajne spôsobuje pak stability a rastu. Ja to budem naďalej spochybňovať. Podľa mňa najhlavnejšie problémy v Európe sú spôsobené nesprávnou národnou politikou. Nemáme teraz dostatok času zachádzať do podrobností, ale bilaterálne sa o tom ešte môžeme porozprávať a ja vám budem neustále oponovať. Isté, že dá sa argument otočiť aj opačne. Nefunguje to preto, že sú príliš prísne pravidlá. Pán Fedrik eh, dokázal, že tieto pravidlá sa ignorujú. Ja by som povedal, že sa ignorujú do istej miery, ale myslím, že celkovo sa pohybujeme všetci správnym smerom, znižujeme deficit, snažíme sa znižovať dlhy, eh, podporovať investície a tak ďalej. Teda ja som o niečo optimistickejší, než to možno znázorňuje tabulka kolegu, ale on tvrdí, že tento model založený na pravidlách centra a potom e, na predechanie pravomoci vládam e, údajne už nefunguje. E, tak druhá možnosť je všetko centralizovať. Stiahneme tieto povinnosti z členských štátov a presunieme aj tieto povinnosti centrálne. Ale keď hovoríme o demokratickej legitimnosti a verejnej podpore, myslím, že toto by bol dosť trúfalý krok. Ak by sme to totiž presunuli všetko do centra, znamenalo by to aj eh, zmeny v budúcom nastavení našich dôchodkových systémov. Aj toto všetko by sa schváľovalo tu v Bruseli. Ďalej systémy zdravotnej starostlivosti, eh, sociálne modely v jednotlivých členských krajinách, eh, tie sú výrazne odlišné ešte stále. Toto všetko by sa schváľovalo v budúcnosti tu v Bruseli. Je to súbor rozhodnutí, ktoré majú výrazný vplyv na povahu nášho rozpočtu a udržateľnosť našich verejných financií do budúcna. Teda keď hovoríte, že chcete, aby tento systém pravidiel fungoval lepšie, že v súčasnosti podľa vás nefunguje, Druhá možnosť podľa mňa by fungovala ešte horšie. Ja nie som revolucionár, ja som za to, aby sa postupne posilňovala naša menová únia. Možno sa v tomto nezhodneme, ja to však nemám naozaj takto. Myslím, že Musíme eh, dbať veľmi na to, aby sme nezískali, nestratili verejnú podporu. Presúvanie právomoci z národných parlamentov na európsku úroveň by mohlo teda tento projekt veľmi výrazne ohroziť. Preto som spomenul význam eh, týchto národných eh, rád konkurenceschopnosti. Isté, že môžete tvrdiť, že sú to len ďalšie nové inštitúcie, pričom ich máme už tak veľa. Možno máte pravdu, ale ak prenecháme povinnosti na národných e, úrovniach je potrebné vytvoriť možnosť osvedčovať e, si jednotlivé postupy, čo sa v praxi overilo, čo nie. Bude si to vyžadovať aj zapojenie sociálnych partnerov, ale myslím, že by sa to malo predovšetkým organizovať na národnej úrovni. Tam by sociálny dialog mal prebiehať predovšetkým. Aj my v Holandsku máme s tým bohaté skúsenosti. Máme sociálnu ekonomickú radu, taktiež zapojenie Združení zamestnávateľov, zamestnancov do tohto procesu. Máme tiež isté skúsenosti s Národnou radou konkurenceschopnosti v Golandsku, Tá má dosť archaický, centralistický názov e, e, Centrálna kancelária plánovania. Poskytujú nám poradenstvo, ako nastaviť reformy tak, aby sme lepšie mohli dosiahnuť naše politické ciele. A ak naše plány sú nesprávne, tak nás na to upozornia. Upozornia nás na to, že budú škodlivé dlhodobej udržateľnosti a plánom mm, rastu. Myslím, že to však celkovo pomáha fungovaniu nášho systému, ktorý je založený na vedomostiach. Ja netvrdím, že náš príklad je dokonalý, že by ste ho všetci mali nasledovať. Myslím, že musíme celý tento systém lepšie nastaviť, ak naozaj chceme presadzovať model sociálnej Európy, musíme eh, mnoho vecí napraviť, musíme získať vyšší rast a viac takých politických rozhodnutí, ktoré eh, dosiahnu oživenie. Myslím, že sme prosperujúcim kontinentom, máme dobrý sociálny model a myslím, že musíme zachovať aj túto prosperitu, aj veľmi silný sociálny model. A ešte jedna konkrétna otázka od pána Joachima Posa, na ktorý sa pýtal na daňové úniky. Ja som teraz predsedom ECOFINu, máme na programe návrhy Európskej komisie. Neskôr ste sa však pýtali na to, čo presne robí Holandsko. Ja tu nie som ako minister Holandska, ale pýtate sa ma, tak sa k tomu vyjadrím. Dohodli sme sa teraz s Nemeckom pred akýmikoľvek e, európskymi opatreniami, že si budeme vymieť tie naše daňové rozhodnutia, že si sa budeme o nich informovať Povedali sme si s Nemeckom, že sprístupníme všetky naše daňové rozhodnutia a celkom iste aj Nemecko bude mať záujem o činnosť nemeckých firiem v Holandsku. Ďalej prispôsobujem všetky naše bilaterálne daňové zmluvy. Tie sa týkali najmä predchádzaniu e, dvojitého zdaňovania. Tiež e, chceme predchádzať dvojitému nezdaňovaniu, čo je skutočným problémom a ja som prvý, ktorý to ochotne prizná. Ďalej po tretie, ako predseda eh, Rady ECOFIN chcem presadiť ešte v tomto semestri politickú dohodu na Rade o návrhu komisie. A na to podporujem vašu podporu aj v Nemecku, aby všetky vlády prijali celý tento balík, aby si nezačali z neho vyberať, čo im vyhovuje, aby sa nezačali vyhovárať, že potrebujú viac času. Isté, že viac času potrebujeme všetci, ale nemáme tento čas. Teda musíme eh, semester presediť takéto podobe a dúfam, že aj s vašou podporou. Thank you uh, very... Ďakujem veľmi pekne. Pán Kiesterdik. Ďakujem, pán predseda. E, Z odborného hľadiska som skromný človek, takže pokúsim sa zodpovedať iba jednu otázku a tým už mám čas. Otázka, ako zvýšiť e, informovanosť o účinnosti a efektivite verejných e, výdavkov E, e, mm, uznávam e, túto otázku a existuje viacero možných odpovedí. Ponúknem dve možnosti. Poprvé, domnievame sa, že výdavkové systémy, napríklad v Holandsku, miliardy eur, ktoré zhromažďuje ústredná vláda, sa presúva do samozpráv, ktoré to venujú konkrétnym E, zámerom a z hľadiska účinnosti to je zlý systém. Pretože jediná vec, e, e, o ktorú stoja samozprávy, je vynaložiť všetko, čo majú. A otázka znie, ako vytvoriť väčšiu hodnotu pre verejnosť z hľadiska efektívneho využívania daňových prostriedkov. Pre nich je to sekundárne. Ak chceme zvýšiť informovanosť, treba mm, zbaviť sa, prípadne prehodnotiť takéto systémy. Dúfam, že e, vám nebude vádiť, keď poviem, že e, pokiaľ ide o národné výdavky z rozpočtu EÚ, všetky národné vlády 28 štátov majú zaujím o to, aby vynaložili všetko, čo dostávajú z Európskej únie. Potom je tu dlhé ticho a potom sa niekto pýta a, aká je pridaná hodnota pre obyvateľov. Aj v Holandsku máme také skúsenosti. Myslím si, že to platí pre všetky vnútroštátne systémy. Takže ak chcete, treba prehodnotiť fungovanie takýchto systémov, aby sme mali väčšiu efektivitu verejných výdavkov. Po druhé, a tu budem naozaj e, e, taký nudný, treba mať e, e, lepšie informácie, aby sme lepšie pochopili, ako sa vynakladajú verejné prostriedky, E, v ostatnom čase som e, v správnej rade e, Holandského dvoru auditorov a niekedy som naozaj prekvapený, zhrozený z toho, že nemáme dobré informácie o tom, nakoľko efektívne sa nám nakladajú verejné prostriedky, ak nemáme informácie o pridanej hodnote, o, o spoločenskom vplyve našich výdokov, nedokážeme to vylepšiť, pretože neexistuje žiadny cyklus učenie sa Takže je to obrovský priestor na e, e, zdokonalenie verejných, informa- e, verejných výdavkov. Treba mať lepšie informácie, informácie musia byť otvorené, treba preto získať podnikovú sféru, občanské združenia, využívať verejne dostupné informácie o verejných výdavkoch a to by mohlo prispieť k výraznému zlepšeniu verejných výdavkov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Valery Dabo. Ďakujem veľmi pekne. Rada by som sa vrátila k štruktúrálnemu deficitu. Na túto tému odzneli viaceré otázky a tu by som mala jeden návrh pre komisiu. Pokiaľ by sme na webovom sídle e, mali jednotlivé e, e, indikátory pre jednotlivé krajiny o štruktúrálnom deficite a o vplyve E, e, zniženie štruktúrálneho deficitu na hospodársky rast a investície. Myslím si, e, všetci chápu, všetci chápu, čo je to hospodársky rast, čo všetko ovplyvňuje hospodársky rast. Ak by sme znížili štruktúrálny schodok napríklad o 0,1-0,2%, ako to potom ovplyvní tempo hospodárskeho rastu v jednotlivých krajinách? ako to ovplyvní e, investície v tej ktorej krajine, s tým, aby každý e, vedel pochopiť, aké dôsledky budú mať e, snahy o zníženie štrukturálneho deficitu. To pomôže lepšie pochopiť, prečo sa nenáležite vynakladajú verejné prostriedky. A druhý návrh, ktorý by som chcela nastoliť, a tu súhlasím s vami, keď navrhujeme verejnú politiku, keď e, e, robíme hodnotenie potrieb. Ako to všetko napojiť na program 2020? Napríklad vo Francúzsku robíme toto, v Taliansku niečo iné, v Holandsku ešte dia, niečo ďalšie. Ako to súvisí s programom 2020? akú prídanú hodnotu to môže e, vytvoriť z hľadiska e, pracovných miest a hospodárskeho rastu. Domnievam sa, že títo dve e, myšlienky, návrhy, títo dva nápady, ako spravovať verejné financie, ako realizovať politiku, ktorú navrhuje Národný parlament, ako to naviazať na program 2020, eh, eh, aby sme eh, za každým, keď robíme mm, nejaké úpravy štruktúrálneho deficitu, aby sme vedeli, ako to vplyvne hospodársky rast, investície a vytváranie pracovných miest. Myslím si, že potom by každý mal v tom o niečo viac jasné. Mám na mysli občanov pokiaľ by sme vedeli e, veľmi e, prehľadne predložiť takéto informácie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcel e, sa pokúsiť o stručnú odpoveď na otázku z belgického parlamentu. Tým sa dostáva do všeobecnejšej roviny o potrebe uplatňovať postupný prístup Súhlasím s tým. Myslím si, že e, e, e, keby sme to brali ako biele černo, potom by sme teoreticky vedeli sa dostať ďalej. Ale samozrejme, európsky minister financí by E, e, asi nedokázal e, všetko to kontrolovať z Bruselu. V spolkom systéme to sa nejakým spôsobom deje, ale čo skoro to nedokážeme nastoliť. Pre nás je dôležité, aby sme zdokonalili fungovanie nášho systému. Na jednej strane súčasný mechanizmus nie je optimálny, avšak na druhej strane nie, nie je správne povedať, že je úplne ne, e, neúčinný, pretože tak či tak ovplyvňuje e, e, rozhodovanie o rozpočtovej politike. Takže je tu určitý manevrovací priestor a systém treba zdokonalovať. A musíme, ako povedal pán Kareš, naozaj zvýšiť e, stotožnenie sa s e, našimi myšlienkami e, silnejším, ale nesmieme pripustiť chaotické uplatnenie takéhoto prístupu. Treba zvyšovať efektivitu. Takže je možné, že súbor pravidel sa bude vyvieť týmto smerom. Treba ich využívať a tým reagujem na otázku z Belgická. Flexibilita komunikácie. Naozaj treba alebo možno E, zohľadňovať e, výnimočné podmienky, e, ktoré sú mimo kontroly členských štátov, napríklad utečeneckú krízu. Zároveň môžeme zohľadňovať vplyv štruktúrálnych reform na naplnenie stredodobých celových ukazovateľov. A zároveň je tu aj otázka spolufinancovania a vplyvu na to zmen štruktúrálneho schodku. Takže sú tu určité e, obmedzenie. E, nesúhlasím s radou, e, že to môžeme pripustiť iba počas jedného roku. Totiž strukturálne reformy sa realizujú počas viacerých rokov. Takže e, treba hovoriť o optimalizácii e, e, paktu stability a rastu. A naozaj úloha strukturálneho deficitu má e, obrovský význam nie len z hľadiska analýzy štruktúry, ale e, e, hľadiska prehľadnutia na to, e, ako sa vypočítava potenciál rastu, niekedy e, to e, poskytuje výsledky, ktoré sa nezdajú byť racionálne. Naozaj podľa toho, ktorého vzorca daná krajina možno, že by nemala mať hospodársky rast, ale ak je tu jednopercentný rast, nie to e, vždy je na e, základe zniženia štruktúrálneho e, schodku. Niekedy výsledky sú rozporuplné. Takže aj v diskusie s MMF my hovoríme o tom, že treba viac zohľadňovať nominálne ukazovatele, Takže e, naozaj e, e, si myslím, že je tu priestor na zlepšenie a domnievam sa, že vhodná kombinácia národnej, vnútroštátnej, celoevropskej úrovni by mala byť vhodná. Takže myslím, že dnešná diskusia bola veľmi konkrétna, veľmi účinná aj z hľadiska pokračovania v našich konferenciách. A Myslím si, že mali by sme už e, prestať sa navzájom chváliť a skôr pochváliť našich účastníkov, e, vás, milí kolegovia. E, už sme zneužili čas určený na prestávku na kávu. 15 minút sme zneužili. Sme pod časovým tlakom, ale podarilo sa nám prediskutovať E, najdôležitejšie otázky. Poprosím vás, aby ste sa vrátili e, o 11.30. E, mm, mm, mm, Možno, že kolegovia vonku nám pomôžu dostaviť sa do kaviarne pred miestnosťou